v rámci procedurálnej otázky. Rád by som vám pripomenul, že dnes oslavujeme Medzinárodný deň rodiny. Bola e, tento deň založený v roku 1993 OSN a je to príležitosť na zvýšenie e, väčšej pozornosti demografickým, sociálnym a ďalším otázkam týkajúcim sa rodiny. Rodina je jadro našej spoločenskej organizácie a spolu so školou má zásadnú úlohu vzdelávať našich mladých ľudí, prenášať na nich naše hodnoty nášho spoločného života. Európsky parlament vždy stal po boku rodiny a vždy sme podporovali so silou význam e, toho, že treba zabezpečiť rovnováhu medzi, medzi pracovným a súkromným životom a rodina musí naďalej túto úlohu ďalej splňať. Pani Lundgren požiadala o slovo. Mr. President, eh, pán eh, predseda tajani mám tu pripomienku k článku 11 o manifestácii ktorá sa konala. 27. apríla v bruseli eh, na vonku teda nad predplenárnou miestnosťou Mm, švedská kolegyňa Marita, Marita Uvsko chcela prejaviť e, solidaritu s palestinským teroristom, ktorý bol osudený z troch teroristických útokov, pri ktorých bolo zabitých, zavražených 5 e, osôb, vrátane matky dvoch osôb. Takisto bol osudený z mm, pokusu o vraždu, z členstva v teroristickej organizácii a z, e, z pokusu o spáchanie ďalšie zločiny. Bol odsudený v 33 bol v 33 prípadoch oslobodený, pretože bol nedostatok dôkazov. V tomto uh, parlamente nemôžeme akceptovať man, prejav solidarity s odsudeným uh, teroristom. Žiadam vás, pán predseda Tajani, ak by ste ako predseda Európskeho parlamentu brali svoju zodpovednosť veľmi vážne a preskúmali túto záležitosť. Ďakujem pekne. Honorevole D'Amato. Pán D'Amato, nech sa páči. Presidente. D'Amato. Ďakujem, pán predseda. Obraciam sa na vás aj na kolegov v sále, aby som upozornila, že Rada a predstavitelia EÚ blokujú pomoc oblastiam v Srednom Taliansku, ktoré bolo postihnuté zemetrasením. Ide o 100% financovania EÚ pre tieto oblasti. 7 mesiacov po tejto katastrofe väčšina občanov ešte naďalej žije pod stanmi a nemôžu vôbec viesť normálny život. V takýchto momentoch by sme mali preukázať, že EÚ sa môže skutočne zmeniť a preukázať solidaritu EÚ e, treba postupovať rýchlo a treba budovať ešte rýchlejšie. Eh, Spravodajca samozrejme eh, sa v rámci trialógu vyjadrí eh, v mene stanoviska EP a stanovisko EP je veľmi jasné, ale samozrejme aj váš názor postupíme spravodajcovi, ale on to vie, ja si myslím, už teraz veľmi dobre. rozhodnutie v tejto téme Európsky parlament už prijal. Nech sa páči ďalší rečník. You, February... Ďakujem, pán predseda. 14. februára v tom, tejto snemovni pán Papadakis, jeden z greckých poslancov, hovoril o Izraeli ako o teroristickom štáte a e, mal som voči tomu výhrady a E, bolo to počas rozpravy o zahraničných veciach a bolo to postupené Mbiru a napíšem vám osobne, pán predseda, aby som e, sa vás opýtal, prečo sa žiadne kroky nepodu- nerealizovali. Ďakujem. Veľmi jasne v tejto téme by som sa rád vyjadril, rovnako ako aj k iným. Nemienim nejakým spôsobom E, zmierňovať politické diskusie v Európskom parlamente a keď e, niečo je ale jasné, ak sú potrebné sankcie a tak ďalej, ale vyhlásenia, ktoré porušujú princípy EÚ, tak je riziko, že Európsky parlament e, by podliehal istej cenzúre. Teda ja rozhodne nechcem nejakým spôsobom utišovať rozpravu, ale ak sa zhodneme, Eh, že pri každom vyjadrení eh, niekto kritizuje ten či ktorý štát alebo eh, prejavuje nejaké násilné myšlienky. Nemyslím si, že by sme mali prísť so sankciami, ale takéto prejavy samozrejme jednoducho sú súčasťou diskusie, ale ak sú nepriateľné vyjadrenia kolegov, ktoré podkopávajú hodnoty EÚ, tak nie som, e, nemyslím si, že cesta sankciou, sankciou by bola správna, ale to je moja zodpovednosť, ja ju preberám a myslím si, že takto by to malo byť. Ďakujem. Pán predseda, chcel by som kritizovať to, že Grécko a Cyprus momentálne sú ohrozované Tureckom. Turecko porušuje naše vysostné hospodárske zóny, naše teritoriálne vody. Je to útok na členov Európskej únie a zazneli aj hrozby proti európskym firmám NL, Total, ktoré robia e, prieskum e, ropných e, v tejto oblasti. Ak nebudeme konať, tak sa tým spochybní dôveryhodnosť EÚ a zvrchované práva týchto členských štátov budú porušené a teda porušené práva EÚ ako celku. Čiže Európsky parlament a EÚ musia niečo podniknúť asi sa to očakáva aj v prípade ohrozenia iných členských štátov. Čiže e, krajina, ktorá je považovaná za kandidátskú krajinu, a včera sa pani Mogherini ešte za, zaobchádzala s požiadavkami Turecka. Zároveň táto krajina ohrozuje členské štáty. To je nebezpečné, pretože vznikajú rizika vo východnom Stredomorí a najmä sú ohrozené členské štáty a e, preto žiadame o solidaritu a rešpekt a žiadame, aby sa prijali potrebné opatrenia voči krajine, ktorá ohrozuje stabilitu v tomto regióne a zároveň do, očakáva podporu od EÚ. Ďakujem. Zápisnica z 26. 7. apríla boli distribuované. Má niekto nejaké pripomienky k týmto zápisniciam? Nie, takže ho budeme považovať za schválený. Pokiaľ ide o zloženie politických skupín, pán